Takže začneme s našou dnešnou schôdzou, s našim programom Otázka na ústne zodpovedanie o diskriminácii na základe príslušnosti k kaste e, výbor DV kladie túto otázku. E, pani Eva Žoli je na mieste, je to autorka tejto otázky a dám vám jej 5 e, minút nech sa páči, Eva. Pán predseda, vážená pani vysoká predstaviteľka, milí kolegovia, apartheid je termín, ktorý nad rámec režimu, ktorý opisuje násilia, diskriminácie, ponižovania, v roku 2006 použil indický premiér Mahama Singh, e, aby hovoril o, o e, podmienkach, v akých žijú nedotknutelní v jeho krajine. Napriek tejto šokujúcej deklarácii, napriek zrušeniu e, nedotknutelnosti indickou ústavou, čo vlastne napísal uh, líder, nedotknutelný doktor Andušar, napriek zákon, uh, zákonom 260 miliónov ľudí, zlomených ľudí každý deň čeli takýmto príšerným činom bez e, potrestania. V Indii v roku 2005, od roku 2001 až 2005 tri dalické ženy sú znásilnené každý deň, to je zločin alebo delikt ktorý sa deje každých 18 minút, hoci India a Pakistan podpísali Medzinárodnú deklaráciu o ľudských právach. Milióny ich spolobyvateľov e, si neužívajú tieto práva a slobody, ktoré sú im zaručené. E, výbor DV, ktorému predsedám, chce e, znovu sa zaoberať touto otázkou, aby táto diskriminácia založená na kastách ktorá je ľudsky nepriateľná a ktorá protirečí medzinárodným právam. E, toto je štrukturálny faktor zásadného charakteru, ktorý počerkuje nerovnosť a chudobu. Tento apartheid má sociálno-ekonomické dopady, ktoré sú strašné. Prístup k pôde je popieraný, zamestnanie, e, exklúzia z, alebo vylúčenie vzdelávacieho systému, negácia základných práv policiou a justíciou pokiaľ ide o tieto zločiny. Iba 10 dalických žien sa dostane k vzdelaniu, aby sa vymanili z extrémnej chudoby, e, tak je to takmer nemožné. Nový e, e, štatút pre Indiu vôbec neznižuje e, tento fenomén. E, rozdiely medzi dalitmi a nedalitmi sa od 90. rokov prehlbuje. Takisto je tu politický neúspech e, v rozvoji a veľmi často sa tento problém ignoruje. Vytvorili sa zákony a politika, ktorá je pozitívne diskriminačná. Napriek tomu ale úspech je relatívny Ide skôr o zdôraznenie na európskej úrovni tej potreby uznať e, diskrimináciu založené na kastách ako formu diskriminácie e, v sociálnom a náboženskom kontexte. Preto tieto obete segregácie na základe kast by, boli byť, by mohli byť lepšie zohľadnené v politike Európskej únie. Politika pomoci sa môže len takto posilniť. Koherencia vonkajšej politiky s rozvojovou politikou nám hovorí, že nie len, že musíme vyhodnotiť e, tieto činy, ale zohľadniť ich v obchodných dohodách a v investičných zmluvách, ale okrem toho Musíme zaintegrovať e, doložku, ktorá sa týka diskriminácie založenej na kaste. Nedávne udalosti v Bangladeši nám už ďalej neumožňujú nám, Európanov, ignorovať tento fenomén. Európske podniky sa priamo či nepriamo zúčastňujú na ponižovanie ľudských bytostí, e, ktoré sú vinné len tým, že sa zle narodili. Toto nie je už ďalej znesiteľné. Politický dialog, obchodné rokovania, stratégia, akčný plán v oblasti ľudských práv, bilaterálne samity, medzinárodné dohody. Všetky tieto príležitosti sa musia využiť Európskou úniou na to, aby sa podporili spoločné iniciatívy zamerané na vykorenenie diskriminácie na základe kasty diskriminácie, ktorá je iná, ktorá je musíme teda uh, sa ujať alebo postaviť sa k svojej vlastnej zodpovednosti, uh, musíme ju vykoreniť e, z Európy Eh, u Dalitov, eh, diskriminácia, ktorá ignoruje hranice, ale predovšetkým ide o rómske spoločenstvo, ktoré v mnohých eh, členských krajinách trpia racizmom, predsudkami, diskrimináciou, Eh, vylúčovaním zo sociálneho a politického života, z, z vzdelávacieho a zdravotného systému. Európska únia sa musí angažovať s tretimi krajiny, diskutovať konštruktívne, aby sa skončili všetky formy diskriminácie, ktoré bránia vývoju. Ďakujem, pani Žoli. Ďakujem predsedničke výboru. Dve a teraz eh, Dáme slovo komisárke Malstromove, aby odpovedala na túto otázku na ústne zodpovedanie zo strany pani Žoli. Dobré ráno, dámy a páni. Chcem poďakovať Eva V mene vysokého komisára, ktorý prediskutoval túto veľmi dôležitú tému, ktorá sa týka niektor, niekoľkých spoločností. Sme rezolutne odhodlani bojovať proti všetkým formám diskriminácie. Je to pre nás priorita v oblasti ľudskoprávnej a v Európa má strategický rámec, v ktorom môže pôsobiť. Diskriminácia na základe kasty patrí medzi tieto priestupky. Sú tu nástroje ako bilaterálny dialog, finančná podpora EÚ, občianskej spoločnosti a jej organizáciám. Diskriminácia na základe kasty je niečo, o čom diskutujeme pravidelne a sme v kontakte s obhajcami ľudských práv v tejto veci. Táto záležitosť v oblasti ľudských práv je relevantná v Indii, Pakistane, Bangladeži a v Mauretánii. Európska únia poskytuje podporu tým, ktorí trpia diskrimináciu na základe kasty a používa všetko, všetko instrumentárium, ktoré má k dispozícii spolu so spolupracujúcimi organizáciami v roku 2011 a 2013 sa vypracovali správy, ktoré mali priame odvolávky na diskrimináciu na základe kast. Dovolte mi použiť príklady. V Indii táto diskriminácia sa používa, e, považuje za prierezový čin, ktorý sa týka mnohých iných aktivít. Európska komisia zistila, že 4 milióny budú pridelené na projekt ktorý súvisí s diskrimináciou žien a dievčat. Ďalej sme sa rozhodli sledovať viacvrstvový prístup socioekonomický, psychologický e, a ďalšia úroveň pomoci obetiam. Podporujeme prístup k vzdelávaniu, podporujeme menšinové práva, ženské práva a práva pracujúcich. V Bangladeši napríklad EU financuje niekoľko projektov, ktoré sa zameriavajú na znižovanie chudoby a na tých najodkážanejších a najchudobnejších Projekty financujú aj prístup k spravodlivosti takých osôb, ktoré sa stali obeťou diskriminácie na základe kasty. Európska únia sa rozhodla venovať 30 miliónov eur na projekty v Bangladeži a v Pakistane, ktoré majú zlepšiť prístup k miestnej spravodlivosti, k systémom spravodlivosti a policie na miestnej úrovni. Čo sa týka humanitárnej pomoci, dovolte mi zdôrazniť, že táto je vždy nediskriminačná, vždy vychádza z potrieb a venuje pozornosť tým najzraniteľnejším. Humanitárne aktivity, ktoré financuje Európska komisia v Južnej Ázii, sa vysporiadávajú s touto diskrimináciou a venujú sa tým najnižším kastám, ktoré sú tie najzraniteľnejšie. Na multilaterálnej úrovni sme boli veľmi aktívni v kontexte OSN. Bývalá e, subkomisia pre ochranu ľudských práv sa venovala práve tejto téme a vedú sa i rozpravy v periodickom procese diskusí OSN v krajinách ako Sri Lanka, Nepal, Bangladeš, India a ďalšie ctené poslanky, nectení poslanci. Záverom by som chcela povedať, že diskriminácia na základe kasty je pre EÚ vysokou prioritou. Chceme proti nej bojovať a robíme to takou e, rozsiahlou a komplexnou cestou, akou sa len dá. Máme množstvo nástrojov, máme inštrumentárium k dispozícii, máme dialógy, máme finančnú podporu občianskej spoločnosti používame túto flexibilitu a zároveň aj adresný spôsob pomoci tým, ktorí sú najviac odkazaní na našu pomoc. Ďakujeme, Cecilia. Ja si, som si vedomý vašej rezolutnosti, vašej odhodlanosti a viem, že sa budete pokúšať vysporiadať s touto hroznou záležitosťou. Budeme teraz hovoriť, eh, budú hovoriť rečníci za parlamentné skupiny, za politické skupiny. Pán Svensson za EPP na dve minúty, nech sa páči. Tak, talman. Jo, a... Ďakujem, pán predseda. Diktatúry nemajú problém s represáliami voči svojim obyvateľom, ale demokracie a krajiny, od ktorých očakávame, že majú vybudované demokratické štruktúry a správajú sa podľa demokratických hodnôt. V týchto krajinách je to úplne neakceptovateľné. Je to čosi, o čom treba hovoriť, o čom treba hovoriť vždy, keď sa takéto čosi odhalí. Nesúhlasím s tými, ktorí hovoria, že to, takéto čosi je niečo, o čom sa často hovorí, diskriminácia na základe kasty. Krajiny v rámci svojich vlastných hraníc majú skupiny obyvateľstva, ktoré považujú za nedotknutelné. A ako povedala pani Žoli, polovica obyvateľstva EÚ je porovnateľná s veľkosťou týchto skupín, ak ich zarátame doved na všetky tieto kasty. To však nevysvetľuje takéto správanie. Treba neospravedlnie ho, treba zabezpečiť, aby sa správanie voči týmto skupinám zmenilo musíme zapojiť do hry aj obchodné vzťahy, aj ďalšie vzťahy s týmito krajinami, ktoré by mohli napomôcť pri zlepšovaní situácie. Myslím si, že je to úplne nepriateľné vidieť, ako ženy a deti sú zamykané do klietok, z ktorých nemôžu uniknúť. Pán predseda, som veľmi rád, že sa položila takáto otázka, že sa dostala na program nášho rokovania ale nech to neprestane tým, keď sa skončí štvrtkové zasadnutie Európskeho parlamentu. Ďalej sa zaoberajme touto témou. Krajiny, ktoré podpísali charty, charty o slobode prejavu náboženstva a ďalšie charty nesmú sklamať svoje obyvateľstvo tým, že sa v praxi k týmto chartám nebudú hlásiť. Kastový systém je úplne nepriateľný. Vážený pán predseda, musíme urobiť maximum, aby demokratické hodnoty, ľudské práva a základné slobody boli e, prioritou. Ďakujeme, pán Svensson. A teraz v mene socialistov na dve minúty bude mať slovo pán Michael Cashman. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Veľmi rád vás vidím za predsedníckým stolom, keď hovoríme o otázkach diskriminácie. E, chcel by som nadviazať na vystúpenie pani Žoli a pána Svensona. E, diskriminácia nemá absolútne žiadne miesto v našej internej alebo externej činnosti. Táto diskriminácia na základe príslušnosti ku tam. Dúfam, že dnes vyšleme jasné posolstvo. Viem, že vy, pani komisárka, sa angažujete v tomto smere. Vypočul som si, čo ste povedali, ale musím skonštatovať, že úplne zlyhávame, ak máme všetky tieto nástroje k dispozícii a predsa 220 miliónov ľudí je ešte stále diskriminovaných e, na základe príslušnosti ku kaste, e, tak úplne zlyhávame preto. Naša skupina a aj ostatní trvajú na tom, že vo všetkých našich e, externých asociačných dohodách musí byť doložka, o ktorej sa nebude e, nejako rokovať, musí byť doložka o nediskriminácii na e, základe okrem iného aj príslušnosti ku kastám, pretože otvorene povedané, keď si kupujeme tie košele z Bangladeša, keď si kupujeme z Pakistanu a z Indie a keď e, obchodujeme na chrbtoch tých najchudobnejších, tak ich ochudobňujeme a taktiež e, je to na úkor tých, ktorí sú diskriminovaní a aj my ich tým pádom diskriminujeme a oslabujeme. A oslabujeme taktiež každú jednu medzinárodnú dohodu, ktorú podpisujeme a ktoré sa držíme. Dievčatá, ženy, ktoré e, čelia otrokárstvu a zneužívaniu iba preto, že e, sú nedotknutelné a sú príslušničkami inej kasty. Teraz na konci nášho mandátu som veľmi hrdý na to, že všetky skupiny sa dohodli a rozhodne spoločne hovoria nie, že toto nesmie pokračovať, ale verejnosti aj našim európskym občanom chcem povedať, že to znamená prehodnotenie aj toho, kde kupujeme naše tovary, naše oblečenie, naše ponožky, naše košele, naše kravaty a obleky. Ak tieto krajiny nedodržiavajú medzinárodné normy v oblasti ľudských práv a ak diskriminujú takýmto škandalóznym spôsobom na základe príslušnosti ku kastám, tak e, každý jeden z nás by ich mal bokotovať a neobchodovať s nimi. Ďakujeme pekne, Michael. Teraz e, v mene liberálov má slovo na dve minúty pán Donskis. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážna pani komisárka. Diskriminácia na základe príslušnosti ku kastám je jedným z hlavných e, paradoxov eh, nášho storočia, keď, eh, že svet je všeobecne dostupný všetkým, eh, všetkému ľudstvu a pritom sme svedkami toho, že ľudské práva sú univerzálnym všeobecným princípom a nie národným princípom. Každý človek je e, ľudskou bytosťou, ktorá si zasluhuje e, dôstojnosť a to znamená, že diskriminácia na základe príslušnosti ku kaste je nepriateľná a pritom sa objavuje aj v krajinách, ktoré sú demokratické a uznávame ich ako relatívne rozvinuté krajiny. Ak chceme odsúdiť diskrimináciu na základe iba kultúrnych a náboženských e, osobitostí, prehľadali by sme diskrimináciu iných osob, ktoré sú blízko nás. To sa netýka len jednej krajiny, len Indie. Je to rozšírený fenomén na celom svete. Je nevyhnutné zabezpečiť, aby takáto diskriminácia sa stala e, súčasťou e, našej retoriky v oblasti ľudských práv, aby sme presadzovali tieto princípy e, na celosvetovej úrovni. Táto diskriminácia by sa mala vnímať rovnako ako všetky iné formy diskriminácie. Diskriminácie na základe etnickej príslušnosti, náboženskej príslušnosti, rodovej príslušnosti, sexuálnej orientácie a tak ďalej. Dnešné rokovania a aj naše uznesenie sú významným krokom na tejto ceste, ale ešte stále pred nami veľa práce na to, aby sme zabezpečili, že 260 miliónov ľudí na celom svete, ktorí sú vystavení tomuto riziku, jedného dňa mohli žiť dôstojne a mali zabezpečené všetky svoje práva. Ešte raz chcem vyzvať všetky európske inštitúcie, aby odsúdili túto diskrimináciu a to systematicky a na všetkých frontoch e, vo svojich stratégiách pre ľudské práva, vo svojich dialogoch s týmito krajinami a taktiež e, na Rade pre ľudské práva na pôde OSN. Bol by som rád, keby všetci kolegovia podporili toto uznesenie a aby neoslabovali úctu k jednotlivcovi a ľudskú dôstojnosť, ktorá musí byť e, jadrom všetkých našich politických rozhodnutí. Ďakujeme pekne. Teraz v mene zelených má slovo pani Lambert. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Hovorím tu aj ako dôverníčka eh, siete Solidarity vo Veľkej Británii a taktiež eh, ako predsednička delegácie pre vzťahy z východnou Áziou, ktorá pokrýva mnoho rôznych krajín, ktorých sa toto presne týka. Isté, že ak chceme podporiť to, čo povedali kolegovia, musíme byť proti diskriminácií na základe príslušnosti ku kaste. Nikto e, nemusí meniť svoju veru len preto, aby bol spoločensky priateľný. Nikto e, nesmie byť, e, nikomu nesmie byť opretá voda v prípade katastrofy iba preto, že je príslušníkom nejakej konkrétnej nevhodnej kasty. Každý musí mať možnosť využívať svoje talenty. A to najmä teraz v tomto týždni, keď si pripomíname Medzinárodný týždeň dievčaťa, musíme poukázať na túto nepriaznivú situáciu dalitov. Vidíme, čo sa deje v Nepále Eh, ktorý naozaj odsudzuje diskrimináciu. Vidíme, že európske projekty eh, v tejto krajine naozaj prinesli zmenu. Ale ak hovoríme, že sa toto musí stať súčasťou kultúrneho posunu, my vlastne podporujeme len niektorých. Aj toto je hodnotné, je to prínosné, ale musíme to mať zakotvené nielen v ústave, ale aj v implementácii v legislatíve priamo. Uh, a tu musíme prehodnotiť naše členské štáty. Veľká Británia nedávno e, zakotvila do svojej legislatívy proti diskriminácii túto konkrétnu diskrimináciu, ale vidíme niektoré e, kroky ministrov, ktoré sú namierené proti implementácii tejto zmeny v legislatíve. Toto si musíme uvedomiť aj vo všetkých našich členských štátoch, aj v hodnotách, ktoré e, presadzujeme na medzinárodnej úrovni. Ďakujeme pekne, pani Lambert. Teraz posledným rečníkom politických skupín je Pán Gustafsson v mene GUE NGL. Ako všetci veľmi dobre vieme, je taktiež veľmi účinným a efektívnym predsedom výboru FAM. Nech sa páči, máte slovo. <laughs> Eh, eh, eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pani komisárka Hm, bolo to veľmi, je veľmi ťažké po týchto úžasných slovách, ktoré odzneli prísť niečím novým, takže musím uznať, na za, toto musím uznať na začiatok, ale je tu jeden aspekt, na ktorý chcem poukázať. Deje sa to v mnohých krajinách, keď hovoríme o tom, že dalické ženy sú vystavené e, násiliu. Predstavujú 16% všetkých žien v Indii sú trojnásobne diskriminované. Sú uh, chudobné, sú ženy a sú to dalitky. Možno, že 50 detí, ktoré nie sú registrované pri narodení, pochádza práve odtiaľto a preto je veľmi ťažké chrániť dalické ženy pred uh, rôznymi zločinmi, detskou prácou, nútenými sobašmi a podobne. Eh, je veľmi zvláštne, že sa vôbec zaregistruje takéto, takýto prípad eh, násilia, pretože justičný systém sa o to vôbec nezaujíma a bezstrestrosť je široko eh, rozšírená. Členské štáty určite môžu robiť viacej tým, že budú komunikovať s týmito krajinami, budú sa snažiť o dialog, budú mať programy, v týchto oblastiach. Viem, že Cecilia Malmström sa angažuje, ale môžeme urobiť ešte viac spolupracovať s týmito organizáciami, ktoré existujú s občianskými spoločnosťami týchto krajín. Toto je kľúčové spolupracovať s organizáciami pre ženy, pretože oni majú skúsenosti z týchto oblastí. Musíme robiť maximum preto, aby diskriminácia na základe kasty sa už neuskutočňovala nikde v žiadnej krajine. Ďakujem. Tým sme vyčerpali eh, kolo rečníkov za frakcie. Teraz eh, budú hovoriť kolegovia individuálne. Máme dve minúty pre pana Gejda Michela. Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať Eve Žoli, predsedničke DV, za to, že e, sa venuje tejto téme e, diskriminácie na základe kasty. Tým vlastne spája túto inštitúciu, aby sme bojovali za túto tému. Michael Cashman e, hovoril, že musíme byť naozaj proaktívnejší, zabezpečiť, aby sme bojkotovali tieto krajiny, ktoré pokračujú zaobchádzajú s ľuďmi takýmto spôsobom. Zvlášť Európska únia musí uznať diskrimináciu na základe kasty ako e, špecifickú formu diskriminácie, ktorá sa musí riešiť e, e, tak ako je to v prípade iných druhov diskriminácie na základe sexuality alebo príslušnosti k nejakej náboženskej skupine. Dalické ženy sú najviac postihované vrátane teda sexuálneho zneužívania, veľmi často trpia otroctvom, nutenou prácou, obmedzeným prístupom k, eh, k potravinám a tak ďalej. Sme v 21. storočí, to je naozaj nevydané, ale táto kastová diskriminácia sa netýka iba Ázie. Hovoril som s jedným mužom v Dubline minulý víkend, on je z Ázie a hovoril, aby som o tomto uh, toto spomenul aj tu, pretože tento trend pokračuje v Európe. Som teda veľmi rád, že nás predsednička uh, prijala túto iniciatívu, že je to v programe a že je tu prierezový pod, prierezová podpora, e, aby sme o tomto komunikovali s komisiou, pretože spoločne môžeme túto tému e, ošetriť, že je taká ďaleko siahla. Ďakujem. Minúta pre pani Zitu Gurmaj. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani komisárka, kolegovia. Kastová diskriminácia zostáva naďalej realitou, ktorá je zaražajúca pre 260 miliónov občanov vo svete a, a je to jeden z najrozšírenejších druhov násilia a porušovania základných ľudských práv. Medzi obeťami sociálneho vylúčenia sú ženy a dievčatá, sú zvlášť zraniteľné a čelia mnohým formám diskriminácie a násiliu vrátanie sexuálneho zneužívania. Deti sú tiež veľmi ohrozené e, sexuálnym zneužívaním napriek e, legislatíve v Indii realita je naďalej zlá pre Dalitov a je naozaj dôležité, aby sme mali nový e, legislatívny rámec, e, špecifické usmernenia, e, ktoré zverejnilo OSN o efektívnej eliminácii diskriminácie spojené s, spojené s pôvodom a chcela by som počuť od SVČ, ako Európska únia môže presadiť implementáciu týchto zákonov. Chcem zdôrazniť aj to, že to sa netýka iba azijských krajín, juhoazijských krajín, napríklad mnohé dalické ženy sú vlastne otrokyne v niektorých eh, eh, firmách, kde eh, vyrábajú ošatenie. Toto je nepriateľné. Ďakujem. A teraz má slovo na minútu Benion. Áno, ďakujem. Myslím si, že táto otázka na ústne zodpovedanie je vítaná. Je to poprvýkrát, čo o tom hovoríme v Európskom parlamente, o tejto kastovej diskriminácii a že ja, ale zrejme to nie je posledný krát, hoci chápem, že nezmeníme situáciu e, za jeden deň, ale úroveň pokroku naozaj nestačí. Tie stovky milióny ľudí, ktorí trpia diskrimináciou každý deň, nesmieme prehliadať. V Bangladeši kastová diskriminácia ovplyvňuje, sa týka hinduistov aj moslimov. E, Veľmi často sa to považuje za čisto hinduistickú otázku, ale aj moslimovia a budhisti sú tým postihnutí. V Pakistane daliti majú obmedzený prístup k účasti na politickom živote a to je absolútne nepriateľné. Mnohí z týchto ľudia, ľudí sú príslušníkmi náboženských menšín, či sú dvojnásobne diskriminovaní. Eh, nechcem, aby náš sociálny model sme vyviezli eh, do týchto krajín paušálne. Ako liberál eh, si myslím, že by sme mali vyvážať naše hodnoty v oblasti ľudských práv. Nemali by sme toto považovať za imperializmus, nejakú formu imperializmu. Ďakujem. Ďakujem. Minútu. Má slovo pani Anderson. Som rada, že vidím, že táto téma sa rieši. Prošovanie ľudských práv e, sa týka 216 miliónov ľudí vo svete, ktoré trpia kastovou diskrimináciou. Kastový systém je nespravodlivý ľudia si nie sú rovní, sú, podliehajú určite hierarchii a um, tí, ktorí sú dole, sú menej ľudskými bytostiami ako tí, ktorí sú hore a patria k iným kastovým skupinám. Uh, najnižšie sú nedotknutelní daliti ktorí sú považovaní za uh, taký, ktorí vykonávajú tie najšpinavšie a najponižujúce práce a uh, trpia vážnou chudobou. Um, mala by to byť doložka týkajúca sa kastovej diskriminácie. Malo by to byť súčasťou asociačných dohôd. Mali by sme bojovať proti tejto diskriminácie v rámci našich hraníc. Keďže žiadne spoločenstvo by nemalo byť vyňané, vyňaté z legislatívy o rovnosti a ochrane ľudských práv. Ďakujem pekne. Para su intervención la señora Woman Ruiten. Ďakujeme. Teraz má slovo pani Vomen Reuten. Vážený pán predseda, všimla som si, že tu panuje konsenzus tu v parlamente zočovoči správe, ktorú skoncipovala pani Žoli. Myslím si, že dobre odráža veľkosť problému, ktorému čelíme. Vážený pán predseda, keď hovoríme o diskriminácii na základe príslušnosti ku kaste, hovoríme o skupinách ľudí, ktorí pre svoj pôvod musia niesť stigmu po celý zvyšok svojho života a preto sa k ním ostatní správajú inak. Vážený pán predseda, je to porušenie najzákladnejšieho ľudského práva. Chceme zabezpečiť, aby každý mal rovnaké práva, aby bola sloboda presvedčenia, sloboda náboženstva, sloboda, sloboda vyvíjať sa akýmkoľvek spôsobom človek chce. A systémy vychádzajúce z kastovania nemajú žiadne vyhliadky, sú odsudené na chudobu. Asi 600 miliónov ľudí vo svete sa odhaduje, že trpia diskrimináciou vychádzajúcou z kastovania. Kastovanie je hlboko zakorenené v niektorých spoločnostiach a dokonca aj ak by existovala legislatíva, ktorá sa snaží chrániť týchto ľudí. Beztrestnosť je široko rozšíreným javom a porušovania zákona znamenajú, že diskriminácia na základe príslušnosti ku kaste stále existuje. Pán Mitchell to spomínal. Musíme využiť všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme si poradili s týmto javom. Predložil som, predložila som niekoľko otázok eh, SOVČ, pretože si myslím, že by sme mali spolupracovať viac s ambasádami. A to nie len reflektovať a hlásiť, čo sa deje, ale pokúšať sa ovplyvniť a boj proti diskriminácii na základe príslušnosti ku kaste. V dohodách s týmito krajinami by sme mali opäť a opäť pripomínať, že treba brať ohľad na ľudské práva. Musíme urobiť v tomto viac a bolo by dobre, keby SOVČ vypracovávalo e, výročnú správu a publikovalo ju na svojej web stránke o tom, aké projekty robia, ako sa e, správajú z oči v oči autoritám a ustanovizniam tak, aby vykorenili tento problém. Ďakujem, Maria. Slovo má pán Čarnecký, ale za ECR, ale nebol tu včas. Povedal, že príde neskôr, ale aj tak ho ešte stále nevidím, takže mu nemôžem udeliť slovo. Preto nasleduje spontánna rozprava. Mnohí kolegovia sa prihlásili. Pán Kelly začína ako prvý. Máte jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem sa vyjadriť aj ja k tejto téme, o ktorej dnes rokujeme. Technologický pokrok nám možno umožní šíriť lepšie hodnoty ľudských práv a demokracie. Po celom svete existuje internet, existujú ďalšie prostriedky, ktoré šíria tieto myšlienky rýchlejšie. Aj ženy boli narodené rovné všetkým ostatným, ale niektoré sú zrejme rovnejšie to stále ešte existuje, dokonca niektoré takéto javy sú aj v našich vlastných krajinách, ale diskriminácia na základe príslušnosti ku kaste je niečo hlboko zakorenené. Ak sa takáto žena narodí nerovná ostatným, tak zostáva im nerovná do konca života. Ma, pán kolega Mitchell povedal, a ja by som chcel vzdať mu úctu za to, že celé roky bojuje v tejto oblasti. Je to niečo, čo by sme aj my ostatní mali usústiažniť s rozvojovou pomocou. Ľudské práva sú pre všetkých. Ďakujeme, Sean. A teraz má slovo Paul Murphy. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ak sa nepovažujete za človeka, tak ľudské práva na vás neplatia v Bangladeži daliské ženy a aktivistky boli označené za ne ľudí, ale 260 miliónov ľudí sú ovplyvnení diskrimináciou na základe príslušnosti ku kaste. Príbehy, ktoré človek počúva, sú hrozné. z Znásilnenia mladých žien, e, voči ktorým sa policie obracia chrbtom, príslušnička e, kasty 13-ročná, ktorá, na ktorú zautočili len preto, že sa nechcela kontaktovať s tínejdžerskými chlapcami, ktorí eh, jednoducho diskriminácia na základe kasty je čímsi, čo nie je obmedzené na Áziu, dokonca existuje aj v Británii. A pokusy vlády, ktoré sa dajú pokladať za hanebné, ktoré odkladajú diskrimináciu, ktorá by mohla pomôcť pri boju voči diskriminácii na základe kasty, e, to nemôžeme prijať. E, vraždy, otroctvo, znásilnenia, to je každodenná skutočnosť. A aktivisti, ktorí postavia svoj hlas proti všetkému, tomuto sa e, nachádzajú v ťažkej situácii. My predsa sa snažíme o spoločnosť, ktorá je vystavaná na rovnosti a tieto barbarské feudálne zvyklosti by mali byť odsudené na zánik a stať sa súčasťou histórie. Ďakujeme. Pán Murphy, slovo má teraz. E, nemôžem odolať však sa vyjadriť aj sám, hoci nasleduje iný rečník. Delegácia z, vývoja, z výboru DV sa vrátila zo zasadania OSN. Bol tam summit k mileniovým rozvojovým cieľom. Bol tam pán Mitchell, pán Nicholson, pán Cashman. Ja som tam bol prítomný na pôde OSN. A musím povedať, že si vôbec nepamätám, že by sa o tejto téme hovorilo na tomto fóre z úst predrečníkov zaznelo, že ani my nie sme takou demokraciou, na ktorú by sa dalo byť pyšný. Ani my možno nemôžeme byť úplne nevinní, lenže globálna spoločnosť by tiež e, mala hovoriť hlasnejším hlasom. Všetci by mali priznať, že to je facka do tváre spravodlivosti. Ja som bol jedným z mála, ktorý na sa venujú tejto téme a malo by nás byť viac. Pani komisárka, máte teraz slovo vy, aby ste uzavreli túto debatu v mene komisie. Ďakujem, pán predseda, myslím, že ten potlesk patril vám. Ďakujem, ste neposlankyni a poslanci, že ste vzniesli túto otázku. V roku 2013 ešte stále máme milióny ľudí, ktorí sa pokladajú za nedotknutelných a sú diskriminovaní hroznými spôsobmi, akými sme boli všetci svetkami. Všetci sa zhodíme na tom, že to je neakceptovateľné a že musíme urobiť maximum nielen na zvyšovanie povedomia tejto veci, ale aj aktívne. Pozorovalo sa isté napredovanie. V Indii napríklad vláda zorganizovala režim pre afirmatívnu akciu, teda pozitívnu diskrimináciu istého druhu. Sú to kvóty pre tieto príslušničky a príslušníkov týchto kast, aby mali prístup k pracovným pozíciám a k vzdelaniu. V Nepáli v roku 2011 sa prijal zákon, ktorý sa už teraz uplatňuje, prišiel do praxe. E, samozrejme sa robia kroky, ale treba urobiť ešte viac. Existujúce nástroje sa snažíme využívať na maximum, ako som spomenula v úvode Pokúšame sa podporiť tých najzraniteľnejších a neustále e, vplietať túto otázku do dialogu s našimi e, náprotivkami v príslušných krajinách, ktorých sa to týka. Máme k dispozícii naše inštrumentárium, publikujeme výročnú správu o implementácii strategického rámca a akčného plánu k ľudským právam a demokracii a diskriminácia na základe príslušnosti ku kaste je súčasťou tejto správy táto správa je plne dostupná verejnosti. Hlboko zakorenená diskriminácia a postoje sa nedajú zmeniť za pár týždňov. Trvá to istý čas a práve preto je také dôležité, aby sme zvyšovali povedomie o tejto veci nie len v krajinách, ktorých sa to týka, ale aj v Európe. Chcem zablahoželať Európskom parlamentovi, že parlament tu, že vypracoval túto správu. Som rada, že všetky politické skupiny sa zhodli, že treba zvyšovať povedomie a informovanosť o skupinách, ktoré sú často e, odsúvané do úzadia. Zabúda sa na ne. Je dobré, že občania sa v plnom rozsahu dozvedia o diskriminácii a realitách, ktoré súvisia s ich osudom. E, vysoký predstaviteľ, vysoká predstaviteľka pre úniu bude robiť maximum spolu celou komisiou v tejto veci. Ďakujeme, pani komisárka. Dostali sme e, rezolúciu, návrh rezolúcie z výboru pre rozvoj a táto rozprava sa končí týmto oznámením. Hlasovanie